Nech sa páči zároveň spravodajca. Ďakujem, pani predsedajúca. Pán predseda rady, v výbore pre medzinárodný obchod povedal jeden poslanec nedávno, že ISDS má už len málo priateľov v Európskom parlamente. Je to veľmi sporná záležitosť z mnohých dôvodov, pretože ide o súkromné rozhodcovské e, konania, ktoré môžu mať dopady na štátne rozpočty a hospodárstvo. Napadajú sa tu demokratické rozhodnutia štátov a tak ďalej. Je tam veľa kritiky, ale hlavný bod, pán predseda rady, spočíva v tom, že tu chýba transparentnosť. Tieto konania sa naozaj odohrávajú za zatvorenými dverami, sú absolútne neprehľadné a preto nemôžete byť prekvapení, že skepsa je neustále väčšia. Európsky parlament v rozprave o TTIP žiadal e, zmeny a predkladal reformné návrhy. Toto, pán predseda rady, platí pre nové zmluvy, ale platí to aj pre staré zmluvy, kde je veľa klauzul ISDS, a i sú to často veľmi netransparentné klauzuly. A sú tam rôzne rozpory. Pán predseda rady na jednej strane rada ministrov zdôrazňuje, že je potrebná transparentnosť vo všetkých oblastiach, aj v zmluvách o medzinárodnom obchode, ale v otázke bilaterálnych dohôd ISDS, tam to rada stále zamurováva, tak povediac. Zatajuje, ale toto práve sú veľmi dôležité zmluvy pre členské štáty a pre EÚ, pretože EÚ a jej členské štáty sú svetovým majstrom v oblasti ISDS. Máme dohovor z Mauricia, schválený valným zhromaždením OSN a vytvára, ten vytvára väčšie možnosti transparentnosti. Podpis EÚ by bol signálom, že Európska únia chce viac transparentnosti. E, energetická charta je zatiaľ jediná zmluva, kde Európska únia zabudovala ISDS. Existuje to od roku 94, čiže ešte dávno pred Lisabonskou zmluvou a bol by to signál, že aj bilaterálne ISDS zmluvy musia byť transparentné. V súčasnosti na rade e, sú kompetenčné spory, nikto nevie, čo, za čo je zodpovedný a ja to nedokážem pochopiť, e, tak povediac. Nemám na to slov, pretože kvôli týmto kompetenčným sporom sa teraz blokuje podpis Európskej únie a členských štátov, podpis tohto dohovoru. A to je signál navonok. My teraz ukazujeme, že Európsku úniu nezaujíma transparentnosť a to je proti našim spoločným cieľom. No a pán predseda rady ešte raz k energetickej charte. Často sa o tom nehovorí, ale energetická charta je e, zmluva, kde už došlo k 89 prípadom podľa klauzuly ISDS. 89 ISDS prípadov v rámci tejto zmluvy. Sekretariat energetickej charty hovorí, že vlastne ani oni nevedia presne všetko o týchto prípadoch, pretože sú to tajné veci a neexistuje žiadna povinnosť to zverejňovať. Čiže aj sekretariat zistuje, informácie len zo zverejnených informácií, čiže tých prípadov je minimálne 89, možno je ich ale viac. No a tento stav je podľa mňa absolútne nepriateľný. Niektoré členské štáty, Francúzsko, Nemecko, Spojené kráľovstvo podpísali, ale Európska únia nie. Takže mám pre vás tri otázky, pán predseda rady. Predsedníctvo rady, e, domnievate sa, že členské štáty musia prestať blokovať a EÚ musí podpísať? Myslíte si, predsedníctvo rady, že touto blokádou vzniká veľké poškodenie imidžu Európskej únie? EÚ stále hovorí o transparentnosti, ale zároveň EÚ je aj svetovým majstrom ISDS klauzul a tretia otázka chce predsedníctvo rady motivovať členské štáty, ktoré zatiaľ nepodpísali, aby pristúpili k podpisu, aby do konca roka sme mohli naozaj prehlasovať, že bojujeme za transparentnosť aj v existujúcich dohodách. Ďakujem. Pán Lange, pán Lange je autorom tejto otázky na ústne zodpovedanie. Ďalším rečníkom je pán minister Könders. Nech sa páči. Uh, uh, Ďakujem, pán Lange. Ďakujem za krásne otázky. Moje odpovede sú áno, áno a áno na všetky tri otázky, respektíve mohli by byť a potom by sme to ukončili, ale vy chcete počuť asi e, viac. Takže opakujem, moje odpovede znejú trikrát áno. Transparentnosť je veľmi dôležitá pre holandské predsedníctvo my sa chceme sústrediť na tie základné veci a chceme vytvárať jednoduchú a spolahlivejšiu legislatívu. Pripomínam, že v záveroch eh, rady o z novembra minulého roka o investičnej politike uznávame, že zodpovedná obchodná politika EÚ musí byť sprevádzaná transparentnosťou a efektívnou komunikáciou s občanmi. Musíme zapájať všetky zainteresované strany do rokovania o týchto zmluvách a do iniciatív v tejto oblasti. A musíme rešpektovať samozrejme e, platné pravidlá a inštitucionálnu e, rovnováhu. Čiže stručne povedané odpoveď na druhú otázku je áno. Pokiaľ ide o ISDS, tu robí Európska únia veľké úsilie na globálnej úrovni. Chceme zvyšovať úroveň transparentnosti riešenia sporov. Chceme takisto zabezpečiť maximálny prístup e, verejnosti k vypočutiam, ku konaniam. A komisia oznámila, že chce prispieť z európskeho rozpočtu na to, aby sa zvýšila transparentnosť e, financovania registra UNCITRAL, e, registra takýchto e, zmluv. V súlade s pravidlami o transparentnosti UNCITRALu. E, Európska únia chce neustále implementovať transparentnosť a porovnateľné pravidla do všetkých zmluv, o ktorých rokujeme, aby sme túto aplikáciu uľahčili aj pri existujúcich zmluvách. Vy ste spomenuli Um, Mauricijský dohovor OSN o transparentnosti v rozhodcovských konaniach medzi investorom a štátom. Uh, vo februári 2014 uh, rada schválila účasť komisie na týchto rokovaniach, ale týka sa to vlastne pre EÚ iba jednej zmluvy energetickej charty. Rozhodnutie EÚ podpísať tento dohovor je ale komplikovanejšie. Musia sa predložiť návrhy na podpis a nie všetky členské štáty sú príslušné pre ktoré PIS nie všetky súhlasia s tým, aby mauricijský dohovor sa uplatňoval na energetickú chartu. Tento problém je prioritou holandského predsedníctva. Chceme to riešiť počas najbližšieho pol roka a bilaterálne kontakty s príslušnými delegáciami pokračujú, aby sme odstránili ostávajúce názorové nezhody, pretože, ako ste povedali, ide o imič Európskej únie vo svete. Chceme od členských štátov, aby boli konštruktívne, aby umožnili Európskej únii podpísať túto, tento dohovor, ktorý sa bude aplikovať na energetickú chartu. E, my už sme urobili veľké zmeny a reformy v investičnej politike EÚ. Je to zdieľaná právomoc. Chceme, aby expertíza EÚ v rozhodcovských konaniach a v oblasti ochrany investícií e, zvyšovala, zlepšovala imič EÚ vo svete. Vítame inovatívny prístup a modernizáciu ochrany investícií. Rada takisto berie na vedomie zámer komisie zvážiť tento postup aj v prípade iných obchodných dohôd EÚ e a záverečným cieľom by mal byť e, multilaterálny súd, ktorý by sa vytvoril. Samozrejme rešpektujeme právomoci vlád v oblasti regulácie. Pokiaľ ide o dohovor o transparentnosti a jeho uplatňovanie na bilaterálne zmluvy členských štátov, Rada chce, aby rozhodcovské konania ostali vždy transparentné. My ako predsedníctvo nemôžeme zasahovať do právomocí členských štátov, nemôžeme nútiť členské štáty, aby uplatňovali pravidlá transparentnosti UNCITRALu na vlastné bilaterálne zmluvy, ktoré boli uzavreté pred 1. aprílom 2014. No a v tomto kontexte opakujem, že e, verím, že na rade nájdeme riešenie tohto problému. Predsedníctvo e, pracuje na tom neustále. Ďakujem. Thanks. Ďakujem a teraz ďalší pán Zigu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Skupina EPP sa domnieva, že začlenenie pravidel o transparentnosti do eh, medzinárodných eh, dohôd nielenže zvýši eh, transparentnosť, ale takisto zvýši aj dôveru v tieto dohody, pretože eh, tieto faktory sú pre EPP mimoriadne dôležité. A preto eh, oslovujem dnes radu a chcel by som povedať, že tá odpoveď nás čiastočne uspokojuje, ale musíme sa dostať von e, z tejto slepej uličky, do ktorej sa dostali inštitúcie, pretože ide o ratifikáciu noriem únie a je to e, prvý dohovor, ktorý zlepší rozhodcovské konania. A keď komisia a rada hovoria, vedia veľmi dobre, že harmonizácia týchto pravidel a nariadení je najvyššou prioritou pre budúcnosť dôveryhodnosti obchodných dohod na medzinárodnej úrovni, kde Európska únia investuje, kde Európska únia má projekt, ktorý sa realizuje na všetkých úrovniach. Keď sa dostaneme do slepej uličky, tak eh, rada by mala konať. A myslíme si, že jediná dohoda, o ktorej vieme, eh, bola energetická charta a tá bola vylúčená e, z platnosti dohovoru o transparentnosti. Európska únia by sa mala snažiť vyriešiť kontroverznosť medzi investormi v EÚ a tretimi štátmi. A keď nebudeme mať transparentnosť, tak to spôsobuje obrovské problémy. Ďakujem teraz, pán Martin. Ďakujem veľmi pekne, pani predseda sa ďakujem a dánskemu predsedníctvu za to, že tu ostalo. A tak ďakujem za pozbudzujúcu odpoveď. A áno, áno, e, samozrejme teraz chceme, aby ste konali, konali. A to bude to ďalšie štádium. Rada si určite iste uvedomuje e, stanovisko sociálnych ISDS. My e, zamietame návrh komisie, aby sa používali tajné súdy. My navrhujeme viacstranné riešenie pre e, takéto e, spory. Myslíme si, že e, ustanovenia ISDS by mali byť transparentnejšie na celom svete. My vítame tento dohovor na úrovni OSN, ktorý by sa mal stiahovať aj na energetickú chartu. Blokovanie v rade nie je priateľné a e, treba naďalej objasňovať, že investície sú kompetenciou Európskej únie. strane možno podpísať dohodu bez autorizácie zo strany únie. To iba ukáže uh, svetu, že sme nejednotní. Takisto je znepokojujúce vypočuť si, že v rade niektorí nepodporujú tieto pravidla o transparentnosti. Minimálne normy sú tie, ktoré sa tu snažíme presadiť a rada by ich mala čo najskôr presadiť, aby e, začali platiť aj e, pre energetiku a tieto e, pravidla by mali byť bilaterálnych dohodách. Európska únia je svetovým vodcom e, v tejto oblasti, ale môžeme tak e, zostať len vtedy, e, keď budeme všetci dodržiavať tieto pravidlá, takto sa Európska únia pohne vpred. Pani Gerling, ďakujem veľmi pekne pani predsedníčka predsedajúca a ďakujem aj pánovi ministrovi za to, že tu ostal. Je to jednoduchá priamočiara záležitosť. Hovoríme veľa o transparentnosti v tej, tomto parlamente a my veríme v transparentnosť, ale niekedy je ťažké akceptovať, čo počujeme od rady a to je rozhodne e, prípad tejto situácie veľmi ťažké akceptovať, že rade sa zatiaľ nepodarilo vyriešiť e, tento nedostatok. Chcela by som pochopiť, prečo táto situácia pokračuje. Chcela som sa opýtať samozrejme, či zohráte aktívnu úlohu, ale vy si povedali, že áno, takže to je skvelá správa. A možno by si nám mohli povedať trošku podrobnejšie, čo presne robíte. A možno by si boli trošku transparentnejší o rokovaniach v rade, ktoré sa týkajú riešenia tohto problému. Očividne to ovplyvňujú spôsob, akým sa svet díva na Európsku úniu. Je poľutovania hodné, že 8 členských štátov jednostranne išlo vpred, ale nevyčítam im to. E, jasne to dáva najavo, že začnem byť trošku netrpezlivé, takže rada, prosím vás, zobuďte sa a konečne e, už odsúhlaste e, toto veľmi primerané, rozumné opatrenie. Pani Šake. Ďakujem veľmi pekne pani predsedajúca, pán minister. Väčšia transparentnosť, prístup k informáciám. Toto žiadajú ľudia od komisárky Malström, aby zverejnila rokovacie dokumenty. A my takisto žiadame väčšiu transparentnosť pri e, dohodách o obchode dohovor môže prispieť k zvýšeniu tejto transparentnosti. Môžeme mať vyššiu transparentnosť v mechanizme ISDS. Toto je veľmi kontroverzný mechanizmus, e, ku ktorému dochádza medzi investormi a štátom. Je šialené, že rada, e, ktorá je zodpovedná za 1400 takýchto mechanizmov v rôznych e, zmluvách, nerobí nič v tejto oblasti. E, v Holandsku chceme, aby transparentnosť bola najvyššou prioritou, ale Holandsko nepodpísalo dohovor na zvýšenie transparentnosti a väčší prístup k dokumentom a väčšiu e, úlohu organizácií občianskej spoločnosti. Niektoré štáty to podpísali. Nemecko, Švédsko, Belgicko, Eh, Spojené štáty a Kanada sú teraz transparentnejšie ako sme my. Je to čudné a je to aj sklamanie, že problém je u rady. A sú ministri, eh, ktorí eh, sú proti úsiliu ministrov E, proti úsiliu rady dosiahnuť vyššiu transparentnosť. Takže prosím vás, holandské predsedníctvo, ukážte nám, ako môžeme vyriešiť tento e, problém. Podpíšte to sami, e, privete k tomu aj niekoľko ďalších členských štátov, ukážte, kto to tu blokuje a povedzte nám, aké plány máte na zvýšenie transparentnosti a vnesenie viac transparentnosti do celej tejto otázky. Ďakujem vám pekne. A teraz pán Šolc pani predsedajúca, pán predseda rady, vážení kolegovia a kolegyne. E, prístup e, Európskej únie k dohovoru by určite e, pomohol konečne poukázať verejnosti, čo sa tu deje v tejto energetickej dohode. Preto by sme sa mali e, náplne e, dohodnúť a byť jednotí v tejto e, otázke. Už od roku 2014 dohoda NAFTA nás už prebehla v tom, že je to najviac volený podklad pre dohody procesné dokumenty e, ostávajú e, utajené verejnosti a takisto aj dohodnuté sumy ostávajú utajené. Taliansko sa rozhodlo opustiť e, takýto kartelový dohovor v oblasti energetiky. To je zorovým rozhodnutím, ktoré by mali sledovať aj štáty Európskej únie a aj Spolková republika Nemecka. Ďakujem. Pán Scholz, je tu modrá karta, ste ochotní ju prijať? Pán Kaspari, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Pani predsedajúca, vážený pán Šulc, hovorili ste o, o tom, že chamtivé podniky žalujú za kartelové dohody. Mníchové využívajú tento nástroj. Myslíte si, že aj komunálne e, podniky sú chamtivé a treba ich žalovať? Das halte ich nicht. Das Problem nur ist, dass sie auch der Logik. Problem je však v tom, že oni podliehajú tejto logike, a ak dôjde k žalobe zo strany Spolkovej republiky, tak eh, ako princíp tohto postupu k tomu dochádza. Takéto praktiky boli teda takým spôsobom prevzaté. Mr. Finch. A teraz pán Finch. Ďakujem, pani predsednička. Obchod tam by malo ísť nie o politiku, ale o obchod, o obchodné záujmy. Ale EÚ využíva obchod na podporu svojich politických cieľov a to sa deje aj v prípade tohto dohovoru, dohovoru z Mauricia tlačí všetky členské aby to podpísali, tak aby to mohla podpísať aj EÚ a aby takto dostala svojim vlastným záujmom, teda aby ISDS sa stal pilierom našej obchodnej politiky, politiky EÚ s predpokladom, že ISDS je systém legitímny, ale nie je pretože to odmietli dva výbory v tomto výbore v rokovaniach o TTIP. Dva výbory v tomto parlamente. Um, Komisia napriek tomu, že to poslanci odmietajú, napriek tomu komisia chce, aby to bol časťou obchodných rokovaní a už je to aj súčasťou navrhovanej obchodnej dohody s Kanadou. Stále sa hovorí o transparentnosti, o investičnom súde, ale e, toto sú zmeny, ktoré vôbec nemenia tú nelegitimnosť tohto zbytočného systému. Komisárka Malmström povedala, že obchod musí podporovať naše širšie e, medzinárodné ciele európske. Čiže keď budeme členmi EÚ, tak e, vlastne musíme sa vzdávať svoje suverenity e, na prospech EÚ. Týka sa to teda už aj obchodnej politiky, nielen iných tradičných oblastí. Máme pre vás modrú kartu od pána Martina. Pán Finč, môže byť? Mohol by mi prosím pán poslať, koľko bilaterálnych investičných dohôd celosvetovo existuje? koľko podpísalo Spojené kráľovstvo a či si myslí, že by všetky mali zostať tajné, lebo tam nejde o budúcné investičné dohody, tam ide o tie existujúce, ako správne bolo povedané, e, tak o nich málo vieme a stojí to daňového poplatníka milióny libier ročne. Mikrofón. Odpovede nie. Myslím, že o tom veľa ľudí nevie, ale skutočnosť je taká, že ISD sa natláča zadnými dverami a že to je nepriateľné. Ktokoľvek, kto má pocit, že bojuje za bežných ľudí, by to mal vedieť a mal by to aj akceptovať. Pán Balcov, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Tí, ktorí položili túto otázku, tým išlo o to, aby EÚ podpísala dohovor, ktorý umožní investorom využívať arbitráž, zmierovacie konanie. Toto sú povinné rozhodnutia, definitívne. EÚ nemôže tento dohovor podpísať, ak to zablokuje dostatočný počet členských štátov. Tí, čo položujú túto otázku, tí to, to neakceptujú a boli by radi, keby predseda rady vyvíjal tlak na členské štáty. A toto sa mi nepáči. Vypočuli sme si rečníkov, ktorí hovoria, že ISDS nie je legitímny systém a majú pocit, že porušuje suverenitu členských štátov. Prečo by takýto mali akceptovať takýto postup? Ďakujem pekne. A teraz pán Kaspari. Vážená pani predsednička, ochrana pred e, vyvlastnením bez odškodnenia. Toto je základné právo a chceme, aby nebolo žiadne znevýhodňovanie. Na to sú súžia dohody o ochrane investícií, ktoré platia. No a pán Finč, keby tu bol ostal, tak by som mu mohol povedať, že aj jeho krajina podpísala 490 takýchto zmluv, ktoré platia. Lisabonská zmluva v roku 2009 e, presunula túto kompetenciu na európsku úroveň. Chceme zabezpečiť investície, chceme ich chrániť, potrebujeme to ale reformovaný systém a potrebujeme aj viac transparentnosti budúcnosti a k tomu patrí tento dohovor OSN. A preto by ma zo strany rady zaujímalo, ktoré krajiny to blokujú. Ktorí ministri za to môžu čo sú ich strany, z ktorých pochádzajú. A nehovoria to títo ministri na národnej úrovni, zároveň, že potrebujeme viac transparentnosti a zároveň toto blokujú na európskej úrovni. A čo robí predsedníctvo rady? Aké konkrétne kroky robí? Kedy členské štáty konečne Lisabonskú zmluvu v oblasti obchodnej politiky budú implementovať a nechajú robiť Európsku úniu to, čo je v kompetencii EÚ? A prosím, nehámbite sa pred Európskym parlamentom, e, že musíte chrániť túto nečinnosť, obhajovať túto nečinnosť rady. Povedali ste trikrát áno, áno, áno, áno, ale ja vám poviem nie, tak toto nejde, to je moja odpoveď, prosím, robte konečne, čo robiť máte a zabezpečte, aby rada dala EÚ možnosť túto zmluvu podpísať. Ďakujem. Teraz pán Silva Pereira, vážená pani predsednička, vážený predseda rady, dohovor OSN o transparentnosti ISDS je z dvoch dôvodov. Preto, lebo tu bol problém s nedostatkom transparentnosti v zmierovací stave v arbitráži a preto, lebo Európska únia chopila taktovku v boji za to, aby dohovor tieto problémy riešil. A teraz je len logické, že ten dohovor je, už eh, ho ratifikovalo 8 členských štátov, ale eh, sú tu ďalšie názorové rozdiely, ktoré bránia EÚ v ratifikácii dohovoru, ktorý chcela. Ale toto treba vyriešiť, pretože ten dohovor potrebujeme. A akékoľvek omeškanie by eh, malo negatívne dopady. Takže ja by som eh, chcel podporiť holandské predsedníctvo, aby eh, toto konalo vychádzajúc z dnešného záväzku, aby prijalo konkrétne praktické iniciatívy na presvedčenie členských štátov, aby tu, tento dohovor podpísali, ale aj na to, aby nové pravidlá boli aj na energetiku uplatňované. Ďakujem pekne. A teraz pani Sanchez. Ďakujem pekne, pani predsednička. ISDS vykazuje veľký lokatický deficit. Chyba transparentnosť, ale to nie je všetko. To, že väčšina krajín EÚ ehm, nechce e, túto nový, nový dohovor, e, to poukazuje na to, že tu sú určité problémy. My chceme transparentnosť, ale toto nepostačuje, pretože ISDS je veľmi otvorený zneužívaniu zo strany um, inšpek- um, investorov. Nediskriminačné klauzuly uh, sa dajú vykladať tak či tak. Uh, investori uh, sú akoby aj sudcom, aj stranou sporu a tak ďalej. Takže je potrebné byť veľmi obozretný a využiť príležitosť vypočujúci osobitného spravodajcu OSN, ktorý hovorí, že za posledné 5 rokov bilaterálne zmluvy s mechanizmami ISDS porušovali základné princípy OSN, teda suverenita, demokracia, právny štát. No a tým problémom nie je transparentnosť, dámy a páni. Problémom je to, ako funguje mechanizmus ISDS, čo porušuje základné zásady demokracie. Ďakujem. A teraz pani Begin, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. 27 prípadov ISDS spustili dôležité nadnárodky voči EÚ. Miliardy eur to stálo na očkodnom. 30 miliard bola maximálna suma. ale nejaké priateľské vyrovnania Nemecko-Polsko, nevieme, koľko zaplatili a tie štatistiky e, neobsahujú úplne všetko, lebo mnoho údajov je tajných. Aby sme sa tomu vyhli, máme tento dohovor OSN, podľa ktorého bude povinné informácie o prípadoch ISDS zverejňovať. EÚ nie je zbúvnou stranou toho dohovoru a to spôsobuje závažné problémy, a hlavne pokiaľ ide o chartu, energetickú chartu, čo spôsobí veľký počet eh, prípadov. My nechceme ISDS zahnutie piatich hviezd, ale chceme ratifikáciu tohto dohovoru, lebo chceme, aby tu bola transparentnosť, ktorú občania požadujú. Ďakujem. A teraz pán Buda. Ďakujem pekne, pani predsednička, pán minister. Parlament, komisia a rada, ako aj členské štáty a medzinárodné inštitúcie by mali klasť dôraz na konsolidáciu hospodárskeho prostredia tak, aby bola daná bezpečnosť investícií a medzinárodného obchodu. Harmonizovaný právny rámec, jeho vytvorenie na efektívne a spravodlivé riešenie medzinárodných sporov, toto pomôže zvyšiť dôveru u investorov. A v tomto kontexte sa nám pozdáva snaha komisie o medzinárodnom práve OSN, teda snaha stransparentniť celý tento proces prijatím dohovoru OSN o transparentnosti v tejto súvislosti. Tento dohovor povedie k zlepšeniu bezpečnosti investícií, zvyšší hospodársky rast v členských štátoch a tiež zvyši zamestnanosť. Zároveň členské štáty musia mať možnosť jednotlivo tento dohovor podpísať so zohľadnením súčasným bilaterálnych dohovor, ktoré už podpísali. Bohužiaľ, rokovania o TTIP, ktoré EU potrebuje, sa nevyvíjajú pozitívne, e, hlavne vzhľadom na ustanovenia ISDS. E a preto je dôležité, aby sme vytvorili nejaké procedurálne pravidlá na medzinárodnej úrovni, aby transparentnosť a verejný prístup boli umožnené v celom arbitrážnom postupe. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz pani Jongerius. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dovolte mi, aby som sa poďakovala aj pánovi ministrovi. Opakovane som sa vyjadrila proti tribunálom súkromných investičným, ale ISDS existuje. Vďaka tisíckam bilaterálnych obchodných dohôd mm, investori od nás využívajú často tieto mechanizmy, pokiaľ ide o kompenzácie. A práve z tohto dôvodu ja podporujem dohovor, aby bola väčšia miera transparentnosti. Práve preto, lebo chceme dobrú alternatívu k ISDS. Tieto rozhodnutia musíme dostať na verejnosť spoza zavretých dverí aby sa veci pohli vpred. Energetická charta nám spôsobuje obavy, ale ten problém je širšej povahy. Čiže je potrebné pozrieť sa na to, ako celý e, systém e, otvoriť a stransparentniť. Ďakujem. A posledná rečnička v rámci zapísaných rečníkov, pani Moska. Ďakujem pekne, pani predsednička. My sme všetci skloňovali slovo transparentnosť. Toto je základný pilier podľa nás e, našej obchodnej politike. Sme naozaj plodné vzťahy s našimi partnermi a aj s širokou verejnosťou. A preto nás mrzí, že sú tu nejaké procedurálne triky, ktoré sa používajú na blokovanie podpisu e, Mauricijskej dohody. Zároveň niektoré krajiny ešte tento dohovor neratifikovali. Hoci e, chápeme, že rada má svoje limity, na rozdiel od niektorých kolegov sme presvedčení, že toto je úplne potrebná vec pre všetky inštitúcie, aby teda konali, aby vykonávali tlak a aby sa našlo východisko z situácie. A je naozaj čas na reformu tohto mechanizmu. A preto musíme ukázať, že sme e, zreli, aby sme ten dohovor mohli ratifikovať. Ďakujem. A teraz catch the eye. Tam mám dvoch ročníkov, pán Marias a pán Jakovčiš, takže ako prvý pán Marias, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Dnes hovoríme o rozhodcovských konaniach medzi investormi a štátmi, ISDS a o otázkach transparentnosti, ktoré sa s tým uh, spájajú. Doteraz v systéme ISDS e, išlo o to, aby sme vyhoveli nadnárodným e, spoločnostiam, aby žiadali náhrady od, e, člen, od štátov. Bolo to spojené vlastne s újmami, ktoré utrpeli v dôsledku verejných politik, čiže podniky cez ISDS mohli byť odškodnené členskými štátmi. A aby sme tu vniesli transparentnosť, Európska únia musí zapracovať modely transparentnosti OSN do tohto systému, pokiaľ ide o, v kontexte medzinárodného práva. Máme tu na mysli aj e, rokovania o dohode TTIP. A aby sme sa dopracovali k takejto transparentnosti, je potrebné zamerať sa aj na texty EÚ e a zapracovať tam potrebné kontroly. Ďalší rečník. Ďakujem, pani predsedajúca. Pán Jakovčič, na začiatku by som chcel povedať, že sa pozitívne pozerám na tento zámer podpísať eh, dohovor OSN a vniesť do procesu viac transparentnosti. Ja očakávam od holandského predsedníctva, že bude presviečať členské štáty, aby podpísali túto zmluvu. Tým jej aj Európska únia sa stala signatárom, pretože úprimne povedané mechanizmus ISTS obsahuje veľmi problematické veci a toto je úsilie vniesť viac transparentnosti do týchto vzťahov. Môj štát podpísal predbežnú zmluvu týkajúcu sa energetického projektu a ja dúfam, že e, neutrpíme veľkú škodu v dôsledku tejto zmluvy, ale obávam sa, že to tak bude. Čím viac transparentnosti, tým lepšie pre náš štátny rozpočet. Ďakujem. A teraz má slovo za predsedu, za predsedníctvo rady pán minister Könders. Ďakujem pani predsedajúca. S veľkým záujmom som si vypočul vaše názory na túto dôležitú tému. Boli to veľmi hodnotné príspevky do procesu hľadania riešenia, ktoré môže potom umožniť EÚ podpísať e, dohovor UNCITRALu o transparentnosti vo vzťahoch medzi investormi a štátmi. Ja som začal teda odpovediami na vaše otázky. Áno, áno, áno. A vy ste mi povedali, že mám teraz konať, konať, konať. No ja to môžem dokázať len, keď sa tak stane. E, vypočul som si väčšinu členov e, parlamentu a zdá sa, že názory sa tu zhodujú. Transparentnosť je kľúčom holandského predsedníctva ku všetkým e, problémom, chceme všetko riešiť jednoducho a chceme spolahlivejšiu, jednoduchšiu legislatívu. Spomenul som minuloročné závery rady a opäť stôrazním, že predsedníctvo chce urobiť pokrok aj v tejto dôležitej veci. Je to jedna z našich priorít a chceme, aby počas ďalších šiestich mesiacov po, e, rozhovory tu pokročili. E, v bilaterálnom kontakte sme už s príslušnými delegáciami a e, tieto bilaterálne kontakty budú pokračovať, aby sa odstránili tie názorové nezhody, ktoré ešte ostávajú. Prečo sme nepodpísali mauricijský dohovor? Poprvé, my sme 100% za tie pravidlá transparentnosti v mauricijskom dohovore a ak sú tu názorové rozdiely, e, spomenula to socialistická skupina, máme rozličné názory na to, či členský štát potrebuje schválenie komisie na to, aby mohol podpísať dohovor. My čakáme s podpisom do okamihu, keď sa táto otázka zodpovie, ale už sme netrpezliví, musím pripustiť, aj môj minister medzinárodného obchodu je už veľmi nepre, netrpezlivý, pretože my túžime po tej transparentnosti, čiže súčasná blokada na, rade, na rade je podľa mňa veľmi poľutovania hodná. Pán Lange, áno, máte pravdu, toto negatívne ovplyvňuje aj imič Európskej únie. Dúfame, že výsledok, rozsudok Európskeho súdneho dvora o zmiešanej povahe príde rýchlo. Tešíme sa, tešíme sa na stanovisko Európskeho súdneho dvora, ktoré sa vzťahuje na dohodu o voľnom obchode s, so Singapurom. A dúfame, že to stanovisko príde čo najskôr. Dúfam, že čo najskôr nájdeme riešenie na rade Predsedníctvo na tom v každom prípade veľmi tvrdo a usilovne pracuje. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Rozprava je týmto ukončená.